Eh, Dobrý deň všetkým. Začneme, pretože máme tu veľmi dôležitého hostia pred nami. Nesmieme ho nechať čakať príliš dlho. Ako viete, v marci tohto roka Maroko začalo s revíziou ústavy. To e, pod záštitou poradného výboru pre zmenu ústavy. Tento konzultoval e, veľa rozličných subjektov, hnutí, vedecké e, organizácie, pracovné organizácie a predložili návrh na revíziu a kráľ to schválil 7. júla Potom to bolo predložené členom týchto inštitúcií a samozrejme takisto aj e, verejnej mienke. Tento, táto nová ústava dá väčšiu právomoc premiérovi a parlamentu, ale suverén naďalej bude mať právomoc ako hlava štátu, najvyšší veliteľ ozbrojených síl a veliteľ verných Molti elementi, tra cui in particolare l'indipendenza. Návrh ústavy v sebe obsahuje veľa nových prvkov, napríklad nezávislosť, jurisprudencie, čiže rozdelenie legislatívy a judikatúry. A bude to zásadný prvok, ktorý sa zavedie pre zbližovanie k, s našim vládnym systémom a bude, pôjde aj o zrovnoprávnanie úlohy mužov a žien. Minulý týždeň kráľ vo svojom prejave vyjadril a budem parafrázovať. Vidí túto záležitosť ako post, podstatný pilier demokratickej monarchie a oddelenie moci sme zaviedli na to, aby sme zabezpečili demokratické fungovanie inštitúciu. Bolo navrhnuté, aby v júli k tejto téme bolo uskutočnené referendum. Tento text podporila väčšina politických strán, avšak Hnutie 20. februára tvrdí, že tieto reformy, tak ako boli skoncipované, nie sú dostatočné a že v nasledujúcu nedeľu sa bude konať demonstrácia proti tomuto návrhu zmeny ústavy. Preto máme teraz čest, aby sme privítali dnes marockú delegáciu a pána ministra, ktorý je zodpovedný za kontakty s parlamentom, s občianskou spoločnosťou máme možnosť neskôr si ho vypočuť a diskutovať s ním. Pán minister, tento návrh predpokladá nové práva pre parlament, iniciatívne práva na revíziu ústavy napríklad a taktiež možnosť udeľovať amnestiu alebo nasadzovať kontrolný výbor Tešíme sa na vaše vysvetlenia k tomuto návrhu a najmä by sme radi vedeli, ako vidíte ten ďalší postup, aké zmeny to prinesie do marockej spoločnosti a taktiež následky pre vzťahy s Európskou úniou. Už teraz vám ďakujeme za prednášku. So zaujímavom ho budeme sledovať. A ak by ste mohli potom ešte sa držať v rámci 10-minútového ročníckého času, pretože tu máme simultánne tlmočenie. Ďakujem pekne, máte slovo. Merci, monsieur le président. Pekne, pán predseda. Chceme poďakovať pánovi Pancerimu za jeho pozvanie Ďakujeme tiež pánom poslancom a, a predsedom strán. لأنه سبق لي أن حضرت منذ أربع سنوات أمام هذه اللجنة. Mám tu čest znovu eh, vystúpiť eh, v tomto výbore, pretože už eh, som sa zúčastnil pred 4 rokmi na jednom stretnutí s týmto výborom. Vtedy sme prechádzali demokratickou zmenou na juhu Stredomoria. Vtedy tu bol zástupca Alžírska, Tuniska a tiež zástupca Palestíny. Dnes, po štyroch rokoch, kedy sa hovorí o demokratických zmenách, sme pokročili hlavne pokiaľ ide o Áziu a tiež v oblasti otázky e, rovnosti mužov a žien, práv mužov a žien. Naša krajina prešla hospodárskymi a sociálnymi e, reformami veľkého rozsahu. a vy ste boli strategickým partnerom, ktorý nás podporil. Dnes sme teda chceme vstúpiť do Rady Európy ako partner pre demokraciu. Arabský svet dnes prechádza e, zmenou. Čo sa momentálne deje v arabskom svete, to sa stalo v Maroku asi pred desiatimi rokmi. A ak v arabskom svete sú demonstrácie každý týždeň, tak Maroko už 10 rokov má každodenné demonstrácie. Od, nezávisl- od svojej nezávislosti Maroko prechádza nasledovnými konfliktami Niektorí si mysleli, že je najskôr potrebné vybudovať štát, administratívu a armádu. A potom sú tu tí, ktorí sú toho názoru, že budovanie štátu znamená najskôr vybudovať demokraciu. To teda viedlo k vážnemu konfliktu. ktorého dopady boli veľmi bolestivé. Došlo k zatýkaniu teda niečo, čo Marek, eh, Maroko považuje za ťažkú dobu. Nedávno sme túto situáciu vyriešili a prekonali sme problémy vďaka výboru pre spravodlivosť a zmierenie. arabskom svete tieto konflikty viedli k, k odstráneniu opozície, ale Maroko sa vždy snažilo zachovať rôznorodosť. No a v tomto rámci um, jeho veličenstvo 9. marca um, vyslovil prejav a tento prejav otvoril cestu k národnému dialogu veľkého rozsahu. So všetkými partnermi, odbormi a zástupcami občianskej spoločnosti. Na konci tohto dialogu sa začala aj práce na novej ústave, čo oznámil 19. júna, 17. júna pardon, kráľ. Také hlavné línie reformy sú nasledovné. Ide o ústavu pre štátne inštitúcie, Je to nové rozdelenie právomoci. Ide o, ide o vytvorenie základu pre štát. Ide o uznanie e, e, rôznorodej identity Maroka. Arabskej berberskej, hasanickej a hebrejskej, andaluskej a stredomorskej. Ide o uznanie berberského jazyka ako druhého oficiálneho jazyka e, krajiny popri arabskom jazyku. ide o skutočnú chartu základných práv a slobov, slobod pre občians, občanov a univerzálne slobody občanov. Ide tiež o posilnenie rovnosti žien tým, že sa zabezpečí um, táto rovnosť. Ide o národnú suverenitu a e, prvoradosť ústavy e, na základe referenda a slobodných volieb. Ide o prvoradosť ústavy vo všetkých inštitúciách a oblastiach právomoci. Ide o oddelenie právomoci v rámci e, ústavnej monarchie, demokratickej a sociálnej. A v tomto rámci došlo k zrušeniu zmienky o svetosti osoby kráľa. Tým že by sme mu prikladali e, náboženskú právomoc. Legislatíva teda zostáva v kompetencii parlamentu a to výhradne parlamentu. Vláda e, je výsledkom rozhodnutia parlamentu a predseda vlády je určený kráľom a pochádza z, zo strany, ktorá vyhrá voľby. Vláda má výkonu, plnú výkonu právomoc. A teda musí definovať všeobecnú politiku. taktiež musí dohliadať nad všetkými administratívne inštitúcie. Musí mať silný, musíme mať silný parlament, teda silný parlament, ktorý bude mať posilnené právomoci, ktoré bude mať nielen legislatívnu právomoc, ale bude aj kontrolovať vládu a hodnotiť verejnú politiku. musíme <laughs> posilniť opozíciu a podporovať ju, aby zohrávala svoju úlohu v parlamente. Spravodlivosť alebo súdnictvo dostalo právomoc na ochranu a zabezpečenie rešpektovania práva a zákonov. Takýmto spôsobom teda sú tu zaručené základné e, práva nezávislosti súdu. Tiež došlo k vytvoreniu ústavného tribunálu, ktorý dohliada na ochranu ústavy a uplatňovanie ústavy. Čiže nové v tomto návrhu ústavy je vlastne ten pojem participatívnej demokracie. Participatívna demokracia dáva práva občanom, aby predkladali petície, a ktoré sa týkajú návrhov zákonov. Táto ústava uznáva dôležitosť a úlohu občianskej spoločnosti, úlohu odborov takisto eh, úlohu médií, podporu práv, slobody občanov. vytvorenie nového priestoru participatívnej demokracie v oblasti vzdelávania, rodiny a mládeže. Tiež e, tu je územná a re- demokracia a regionalizácia, ktorá je v pokročilom štádiu. Teda čelíme novým princípom v oblasti dobrej e, správy veci verejných. Toto všetko je základ ústavnej um, monarchie. A je isté, je to základ pre politické reformy, ktoré hovoria o zákone o politických stranách, o voľbách, o médiách. Teda všetky tieto zákony súvisia s týmto novým návrhom ústavy. Je to 26 organických zákonov a 40 ústavných zákonov alebo bežných zákonov. Čiže ide o tieto zákony, ktoré budú predmetom reformy politického rázu. الوطني لحقوق الإنسان عن المجتمع المدني Encore une fois, merci beaucoup. Et... Ďakujem za všetko a radi odpovieme na prípadné otázky všetkým eh, všetci členovia delegácie pána Dalovýho, ktorý je na čele eh, Organizácie pre spravodlivosť, e, takisto aj generálny tajomník e, generálneho zhromaždenia pre nezávislosť, ako aj pán Elias Zami je predsedom Národnej rady pre ľudské práva. Grazie, signor ministro, davvero interessante. Ďakujem pekne, pán minister. Myslím si, že to, čo ste povedali, bolo veľmi zaujímavé. A môžeme teraz začať diskusiu s pánom Salafránkom, ktorý je koordinátorom Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán minister. Ďakujem pekne za to, že ste prišli na stretnutie AFETu. E, najskôr by som vám chcel položiť otázku všeobecného charakteru. Ako hodnotíte politiku Stredomoria, politiku Európskej únie v oblasti Stredomoria? Je tam viac stability, viac demokracie? Aký dojem máte? ohľadom obnovenia a posilnenia susedstva a politiky Stredomoria, ktorú e, prezentuje e, mm, vonkašia služba Európskej únie alebo služba pre vonkašiu činnosť. Takisto návrh ústavy, o ktorej sa bude hlasovať na začiatku júla, kráľ už nebude e, posvetnou osobou. A rád by som vedel, aká je vaša mienka ohľadom udalostí, ktoré sa dejú v, u vašich susedov. Povedali ste, že boli ste tu pred pár rokmi e, v sprievode susedných krajín a Palestíny. No a aká je vaša mienka na to, čo sa deje v Tunisku, Líbii a Egypte, ako aj v iných krajinách? A ako to ovplyvní integráciu Arabskej a Magrebskej únie? Článok 41 návrhu ústavy zaručuje slobodu vierovýznania a tu by som sa vás chcel spýtať, či tento článok buď v duchu eh, alebo, alebo doslovne zaručuje toto právo, že ľudia teda môžu zmeniť vierovýznanie. A záverečná otázka. Sú nejaké hnutia vo vašej krajine, ktoré sú proti tejto reforme ústavy? Máte mladých ľudí, v rámci hnutia 20. februára, e, demokratické hnutie. No a ešte by som sa chcel spýtať pána ministra, či článok 19 volebného zákona umožňuje e, organizovať kampaň proti ústavným reformám, buď pozitívne alebo negatívne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Sala Franka. Máme dosť času, to znamená, že všetci, ktorí požiadali o slovo, dostanú priestor. Dovolte mi ešte dodať, že minister súhlasil s tým, že členovia jeho delegácie zodpovedajú špecifické témy, ktoré sú spojené s ich portfóliom. Pani Nates, spravodajkyňa pre účasť Maroka na komunitárnych programov, ako aj koordinátorka e, skupiny liberálov. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister, e, vážení poslanci, vážení členovia delegácie z Maroka. Najskôr by som e, vás chcela privítať tu na pôde Európskeho parlamentu a chcela by som tiež povedať, že som Mm, spokojná po tom, čo som počula príhovor jeho veličenstva, všetky návrhy zmen, zmien, ktoré obsahoval tento príhovor. Ako to povedal pán, ako to vie pán veľvyslanec, eh, Maroko veľmi dobre poznáme. Už eh, je to 40 rokov, čo prebiehajú tieto zmeny v dobrom smere. A tento návrh ústavy, návrhy sú stanoviskami, z ktorých, o ktorých môžu ostatné arabské krajiny len snívať. Takže je to naozaj pozoruhodné, veľký pokrok ale je pravdou, že tento návrh e, nesplňa všetky očakávania napríklad členov hnutia 20. februára. Ide ale oveľa ďalej, ako mnohí z nás e, očakávali. Samozrejme, sú tu naďalej obavy a v tejto veci by som sa chcela vyjadriť a položiť otázky. Najdôležitejšie ešte len príde, ešte sa to len musí implementovať všetky tieto návrhy. Uvedím jeden príklad. V návrhu ústavy sa hovorí, že bude zakázané aby poslanci menili príslušnosť eh, k politickej strane počas mandátu v parlamente. Je to dôležitý zákaz z pohľadu politického prostredia. Za posledných 5 rokov sme boli svedkami vytvorenia nových strán, ktoré sa vytvárali Dúfam, že teraz nikoho neurazím, že použijem výraz, ale um, pod vplyvom um, od inakial. Teda bude ťažké takéto niečo zmeniť a podľa mňa je dôležité, že toto sa týka nielen Maroka, ale aj iných krajín. Vrátanie tej mojej a vašej, pán predseda. Čiže musíme veľmi pozorne sledovať implementáciu takýchto ustanovení. Po druhé, aby sme zabezpečili demokratické pred, alebo pretrvávanie demokracie v Maroku, je potrebné, aby odliš, jednotlivé politické strany, a prepačte, že budem taká úprimná, aby sa oveľa viac snažili ako doteraz, aby stimulovali Marokov vš- každého veku, v, či ide o vidiek alebo mesta, aby volili, aby sa zúčastňovali volieb. Slabá účasť na voľbách, na posledných voľbách v Maroku oslabuje trvanlivosť marockej demokracie. A tretí, posledný, e, posledná obava je dobré, že tento projekt zdôrazňuje slobodu prejavu a slobodu e, tlače. Ale v poslednom čase sme boli svedkami e, určitých správ, ktoré sa týkali procesov proti e, novinárom alebo šéfredaktorom. A to je trošku protirečivé voči tomuto princípu. Čo si o tom myslíte? Ďakujem za vašu trpezlivosť a pozornosť. Grazie, onorevole Neitz. La parola... Ďakujem pekne. Pán Janec má slovo. Predseda konferencie parlamentnej delegácie. Ďakujem pekne, pán minister. Taktiež ďakujem celej marockej delegácii, ktorá je dnes u nás hosťom a za to, že vedie diskusiu s nami. Ako Andalusčan a Španiel by som na úvod rád povedal, že téma Maroka je blízka môjmu srdcu nie len z geografického hľadiska, ale aj kultúrneho, a historického a citového. Dokonca môžem povedať, že túto krajinu relatívne dobre poznám. A preto všetky udalosti, ktoré sa v Maroku dejú, pre nás veľmi dôležité. Veľmi ich vítame, tešíme sa z nich a z toho, že sa tento proces uskutočnil, že kráľ inicioval ústavnú reformu, politickú reformu s cieľom zmeniť krajinu na parlamentnú demokratickú monarchiu. Myslíme si, že krajina sa vydala správnou cestou, tento projekt podporujem. Je to potrebný projekt. A aj podpora je potrebná, hoci samotní Maročania v Maroku sú zodpovední za realizáciu tohto projektu a najmä marocké inštitúcie. Moja predrečníčka sa venovala jednému veľmi citlivému bodu pre každú demokraciu a to je sloboda prejavu, sloboda tlače, ktorá je rovnako dôležitá. Ak by sme to trošku jemnejšie naformulovali, tak je to minimálne polemická téma. A potom ešte ďalšia otázka týkajúca sa exilu. Chceli by ste do reformných snách zahrnúť aj túto tému a ešte ďalšia bolestivá, citlivá téma pre Maroko, západná Sahara. Maroko považuje to, túto oblasť za E, samostatné štátne územie, avšak medzinárodné spoločenstvo si myslí, že je to oblasť, ktorá neuzavrela proces e, mm, rozpadu kolonializácie. Ja si myslím, že plnú demokratickú reformu sa nepodarí urobiť, ak sa nevyrieši táto citlivá téma. Pán minister, to sú moje uh, témy, ktoré mi ležia na srdci. Ešte raz ďakujem e, za to, že ste prišli. Ďakujem pekne, pán Janes, hovorí pán predseda. Slovo má ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, páni poslanci, pán veľvyslanec, najskôr by som vám chcel poďakovať za prezentáciu. A chcem tiež privítať e, prezentáciu kráľa Mohameda VI o návrhu ústavy. Viem, že tento pro, na tento projekt návrh sa čaká v rámci zmiešanej parlamentnej komisie sme videli, aké veľké očakávania s tým sú spojené. Tento návrh e, sa očakáva aj mimo Maroka. A chcel by som vám povedať, že pre mňa je to dôležitý krok v demokratizácii krajiny. Ide o demokratizáciu, ktorá mm, bola prislúbená marockým ľuďom e, v rámci, alebo ešte predtým, ako prišla arabská jar. A podľa mňa toto je dôkaz, že pacifické politické zmeny sú možné. Podľa mňa to je vynikajúci príklad aby sme mohli komparatívne posúdiť zmeny v tomto regióne a v arabskom svete. Nemôžem kompletne zhodnotiť všetky navrhované zmeny. Ide o ústavu, ktorá je oveľa väčšia. Je tam 180 článkov, bolo ich 108, alebo doteraz ich je ale chcel by som zdôrazniť niekoľko vecí a povedať najskôr to, že je to dobrý signál zo strany kráľa, je to nový politický systém, ktorý je čiste marocký, s marockými špecifikami a ja sa teším, že v úvode sa pri, je priama zmienka na intenzifikáciu spolupráce, zblíženie so susednými krajinami v rámci Stredomoria. To je podľa mňa jedinečné eh, v ústavnom prostredí v tomto eh, regióne. A ukazuje to ešte raz, že pre Maroku zmienka o Európe je dôležitá. Chcem tiež privítať tú skutočnosť, že sú tu extenzívne ustanovenia, pokiaľ ide o základné práva a slobody. Tieto ustanovenia e, splňa, e, splňajú medzinárodné normy a chcel by som tiež povedať, že Národná rada pre prá- ľudské práva s ktorou sme sa stretli počas našej práce v Maroku, Stretli sme sa aj so zástupcami tejto Národnej rady pre ľudské práva a myslím si, že teraz táto inštitúcia má väčšiu podporu e, a znovu, toto je veľmi dobrý signál. Taktiež e, vítam ustanovenia, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a vytvorenia nástroju, nástroja pre takúto rodovú rovnosť alebo paritu. Toto je pre mňa veľmi dôležité. Nebudem hovoriť o kontroverziách. Tieto diskusie sa už začali. Ide o profil tohto režimu. Niektoré komentátory hovoria, že ide o profil ala 5. republika francúzska. Je to vlastne zmienka na takýto režim. Ďalší hovoria, že to nemá žiadnu súvislosť. Sú tu že sa chce eliminovať politická úloha kráľa, ale myslím si, že je tu odlúčenie právomoci, právomoc premiéra, ktorá je významná a tiež vítam vytvorenie Najvyššej e, súdnej rady, ktorá by mohla reagovať na požiadavky spojené s nezávislosťou justície. A tiež chcem upozorniť, keďže toto je téma, na ktorej som pracoval s mojim e, kolegom, kolegom Admunom, to, že region, regionalizácia na ústavnej úrovni pokročila a veľmi dobre poznáme dôležitosť tejto témy. A na záver by som chcel vysloviť pripomienky, ktoré sú tiež otázkami na vás, pán minister. Najskôr prvá o diskusii samotnej. Viem, že kráľ hovoril o dôležitosti prebiehajúcich diskusí, ale pred referendum e, je ešte určité obdobie a ako si predstavujete túto diskusiu v rámci o tomto návrhu, keďže teraz tu máme diskusiu v, s touto perspektívou. Predtým sme mali diskusiu len samotnú. Potom účasť na voľbách vieme, že je veľmi nízka a to nás trápi. Myslíte si, že teraz bude tu väčší záujem o zmeny a účasť bude vyššia, keďže je tu väčšia legitimita. Myslím si, že e, nikto si e, nedokáže predstaviť, že by to v referende neprešlo. Skôr je tá účasť na referende problematická. A na záver otázka začlenenia protestujúcich. Vidíme demonstrantov e, v hnutie 20. februára. Tieto pokračujú, to sa neukludnilo, len preto, že je tu tento návrh. Ako si vaša krajina predstavuje začlenenie tohto hnutia a počítate, že sa členovia tohto hnutia zaradia do tejto práce? Grazie, onorevole Preda. Ďakujem, pán Preda. Pán Jegl. Pani Jegl, ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, mám otázku, ktorá ide celkom iným smerom, ktorá um, keďže mám dnes takú možnosť, je pre mňa dôležitá. Prepačte, že som prišla neskôr. Diskutujeme na európskej úrovni o dohode o obchode a v nasledujúcich dňoch budeme musieť k tomu zaujať a odovzdať stanovisko a parlament by mal s touto dohodou buď súhlasiť alebo ju odmietnúť. Vidím, že ste urobili dôležité kroky vo vašej krajine. Myslím, že boli veľmi podstatné v smere k pozitívnym zmenám. Téma západnej Sahary už bola spomenutá. V tejto oblasti obchodnej dohody to bola pre nás jedna z dôležitých tém. Ja by som sa však rada spýtala a v tejto súvislosti by som sa spýtala, pýtala na vašu radu. Je teraz správne, aby sme rýchlo ukončili tieto rokovania, či už súhlasili alebo odmietli to. Záleží to od výsledku hlasovania, alebo by bolo lepšie na pozadí politických zmien ešte vyčkať v niektorých bodoch a skonštatovať, že by bolo potrebné ďalej pokračovať v rokovaniach s ohľadom na to, že by sme mohli dosiahnuť pre obe strany e, veľmi pozitívnu situáciu. Že ľudia, že pracovníci, zamestnanci vo vašej krajine by z tejto dohody mohli ťažiť. Aby najmä do regiónov a do vidieckých oblastí sa dostalo viac finančných prostriedkov. Prosím vás o stanovisko k tejto téme. Ďakujem. Eh, vorrei dare la parola anche a... Rád by som vyzval tri osoby, aby prehovorili, sú veľmi dôležité, patria k nám, a však majú trošku iné stanovisko ako vláda. V dvoch prípadoch zastupujú opozičné strany. Rád by som vyzval pani Asen Saudi, poslankyňu a zástupkyňu strany spravodlivosti a rozvoja a pán Odžady, generálny tajomník Národnej únie nezávislých. Rád by som ich poprosil, aby dodržali 5 minút rečnícky čas. Sí. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tých, ktorí vystúpili, ale aj tým, ktorí nevystúpili a ďakujem za milé slova smerom k mojej krajine. A táto sympatia je vzájomná. Mnoho z mojich krajanov študovalo v Európe, hovoríme európskym jazykom, čiže je to katolický zväzok medzi Marokom a Európou. Čiže pre mňa je veľkým potešením pokúsiť sa odpovedať na vaše otázky, ich veľa. Ale začnem tým, že poviem, že keď hovoríme o Marockej ústave, je jasné, že keď je to evidentné, to o, čo, to, o čom hovoríme, ale pre ostatných Maročanov to evidentné nie je. E, toto je skutočná revolúcia e, v, v porovnaní s 96 pretože máme pokročilý štatút, pokiaľ ide o rokovania s Európou, e, pokiaľ ide o demokraciu. Ja prichádzam zo Štrasburgu a Maroko nemá na výber, musí sa približiť k Európe a môžem vám povedať, keď sa hovorilo o, dohode o, mm, voľnej výmene, tak všetky strany boli za, ale pokiaľ ide o podobnú dohodu z USA, tak moja strana nehlasovala za. To, bola, to bolo za Bushovej administratívy, čiže chápete prečo. Pre nás Európa je teda strategicky dôležitá. Ja e, som príslušníkom z e, ktorá je proeurópska a teda budem hovoriť otvorene. Čiže dopad toho, čo sa deje v arabskom svete na Maroko, by bol katastrofálny, keby sme nezačali s demokratickým procesom v spolupráci s Európou, pretože Európa tiež e, pomáhala diktatúram. Tunisko si nezaslúžilo pomoc, Egypt, tiež nie. Našťastie v spolupráci s Európou Maroko z toho vyšlo celkom dobre a chceme, aby tento proces sa ešte posilnil a posunul dopredu, ak má byť marocký príklad modelom. Boli sme dobrým žiakom e, v arabskej triede a my chceme naďalej byť dobrým žiakom. Samozrejme, nemáme španielskú ústavu, ale ako som povedal pred chvíľou novinárom, sme um, modelom uh, v arabskom svete. Čiže predstavte si, že Maroko je na začiatku oddelenia uh, náboženskej a svetskej právomoci. Nikto iný ako král tento proces nemôže začať a armáda. Ale toto je konsenzus, to je ďalšia etapa, čiže začiatok oddelenia. Máme premiéra, ktorý zodpovedá sa občanom. Vláda sa už nezodpovedá kráľovi. Je exkluzívne zodpovedná len voči e, ľudu. Pre nás je to teda veľký stimul. Chceli by sme ísť ešte ďalej dopredu, to príde, ale musím vám povedať, že islamský štát e, žiada, aby to bol moslimský štát. Ak chcete mať e, náboženský monopol v rukách kráľa, tak musíte mať moslimský štát. Ak chcete laický štát, tak to môže hoci kto byť, kto bude interpretovať islám. A ak e, necháme všetkých, aby hovorili o islame ako chcú, tak budeme mať veľkú časť hlasov. Nie, islám je vyhradený kráľovi a politické strany sa musia byť pre sociálny a politický pokrok. Politické strany súťažia medzi sebou Čiže toto je priestor, ktorý, pokiaľ ide o islám, má v rukách len kráľ. A my sa chceme priblížiť k Európe. Mojím želaním je, aby to bolo sprevádzané určitými aspektami, pretože demokracia je aj ekonomickou demokraciou. Ak Eh, je krajina chudobná, tak je veľký priestor pre akúkoľvek ideológiu. Čiže musíme napredovať rýchlo aj v oblasti hospodárskeho rastu a v oblasti eh, dohôd. Môžem povedať, že by to bolo veľmi v prospech marockého vidieka. Chceme sa starať aj o drobných poľnohospodárov. Viete, že eh, máme veľmi dôležité trhy. Chceme, aby aj naše poľnohospodárstvo prosperovalo. Chceme, aby naši španielskí priatelia pochopili, že aj my chceme sa pripojiť za e, európsku lokomotívu. Ja som bol svetkom zmien e, v Španielsku po vstupe do Európy pretože François Perro hovoril o Európe bez hraníc, ktorá integrovala Španielsko a Portugalsko. My by sme chceli, aby integrovala aj iné e, krajiny. My sme urobili veľký pokrok a chceme, aby z, nás podporovali aj tu u vás. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Pán Dodimu. Pani Mauet Audža, podpredseda Národnej únie samostatných. Nech sa páči, dodržte prosím tiež 5 minútový rečnícky čas. Ah, d'accord, oui. Voilà, voilà. C'est bon. Merci. Ah, D'accord, c'est celui-là. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Vaša excelencia, dovolte mi, aby som najskôr poďakoval sa za túto česť, ktorú nám preukazujete mne a mojim kolegom. Tým, že vystupujeme tu na tejto pôde, sme tu pretože vám chceme odovzdať eh, naše silné politické presvedčenie eh, ohľadom toho, že Maroko prežíva historické zmeny revolučného charakteru a ja som mal tú čest eh, byť súčasťou tohto procesu politických zmien, keďže som politik keďže bránim ľudské práva, keďže som poslanec, som ministrom e, vo vláde pre zmeny a som tiež sociálnym aktérom. Napriek e, všetkým tým pokrokom máme veľkú, veľké ťažkosti presvedčiť marockú mládež, aby sa pridala a investovala do tohto politického procesu. Táto mládež nechápala dopad volebného zákona. Niekedy sme mali pocit, že kráľ robí všetko preto, aby, e, aby toto posolstvo objasnil, prečo treba voliť, prečo treba do toho investovať. Nová reforma prináša odpoveď. Nová reforma nám pomôže presvedčiť mladých, že e, tým, že budú hlasovať, že budú súčasťou politického procesu, majú možnosť e, byť nositeľmi zmien a môžu ovplyvniť menovanie premiéra. Zdá sa nám veľmi dôležité, aby sa zdôraznila zmena, ktorú prináša ten, táto ústava, hlavne pokiaľ ide o výkonu právomoc a úlohu premiéra prezidenta a šéfa vlády. Je to posolstvo pre našu mládež, aby sa inv- aby investovala do tohto procesu a aby zmenila slogany na uliciach a slogany počas demonstrácií 20. februára. Chceme odstrániť korupciu a zbaviť sa politikov, ktorí nám nevyhovujú v očiach požiadaviek tejto mládeže. Je to v historická chvíľa a chcel by som zdať hold eh, jeho veličenstvu kráľovi, ktorý sa zúčastnil tohto procesu a pozitívne reagoval na potrebu reformy. Pokiaľ ide o Marockú Saharu, tu by som jednoducho povedal toľko, že Maroko má dobrú vôľu preto, aby sme tento mm, problém vyriešili. Sú tu marocké iniciatívy na princípe, um, kedy výsledkom by malo byť niečo pozitívne pre každého. Navrhujeme veľkú autonómiu v rámci marockej suverenity pre toto územie. Architektúra novej ústavy e, znamená že je tu ústavný rámec preto, aby bolo možné eh, realizovať právny rámec a ústavný rámec pre tento návrh autonómie. Rokovania, teda neformálne, pokračujú, budú pokračovať aj ďalej, ale bohužiaľ z druhej strany našich alžírskych partnerov nekonštatujeme podobnú dobrú vôľu a nie je tu veľká šanca, že výsledok tohto dôležitého procesu e, pod záštitom OSN e, bude úspešný. Máme tu arabskú jar, takisto e, Magreb môže byť len demokratickým Magrebom, kedy občania budú mať právo slobodne sa vyjadrovať, a ja dúfam, že táto marocká vôľa sa odzrkadlí aj na druhej strane hraníc a že už čoskoro budeme svedkami demokratického Alžírska, demokratického Maroka a demokratického Magrebu. Pripomínajúc, že návrh autonómie je príležitosťou pre celú civilizáciu, ktorú navrhuje Maroko v rámci svojej suverenity. Samozrejme, musím povedať, aký som hrdý, že táto ústava sa venuje aj parite, že tu budú všetky práva a slobody v rámci medzinárodných noriem a že je tu prvoradosť, e, ktorá je vyčlenená pre medzinárodné právo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Aužar. Ďalší rečník by sa rád vyjadril, člen o Rady pre ľudské práva. Ďakujem pekne. A s vašim dovolením mám štyri série pripomienok. Prvá sa týka diskusie, ktorá prebieha ohľadom ústavy, aby sa pripravilo referendum a e, Vyhláška bola pripravená v Ráde ministrov v piatok pred e, kráľovským príhovorom a bude tu, bude tu prístup k verejnej televízii, plus e, je tu pozvanka na e, verejné a súkromné diskusie. Teda je tu vyčlenený televízny priestor. Druhá vec, objasnenie otázky eh, hnutia 20. februára viacerí lídry eh, vyslovili opozíciu eh, k ústavnému textu. Mám tri pripomienky. Prvá z nich je to vyjadrenie pluralizmu. Bolo by vážne, keby v, demokratickej, v rámci demokratickej plurality 100% hlasov je za a nemá sa o čom diskutovať. Druhý prvok e, chcel by som pripomenúť, keďže bol som e, súčasťou konzultačného výboru, ktorý vypracovával návrh ústavy. Potom to bolo zmenené zo strany a doplnené zo strany politických strán. Chcel by som pripomenúť, že tento výbor dostal 185 memorand ak e, zoberieme 33 strán plus 5 e, e, odborových organizácií, tak 185 memorand prišlo zo strany občanských spoločností v Maroku. Aby sme pochopili marockú dynamiku, potrebujeme mať pluralitnú občianskú spoločnosť, ktorého súčasťou je aj hnutie 20. februára, ale občianská spoločnosť nemožno zjednodušiť len na hnutie 20. februára. Potreb, je potrebné podporiť e, tento návrh e, zmeny ústavy a musíme diskutovať hlavne o tých veciach, kde je potrebné pokročiť, o ktorých bodoch hovoríme. Pripomínam, že návrh novej ústavy otvára veľký priestor pre revíziu ústavy, teda dve komory môžu pristúpiť e, k revízii a teda je tu priestor pre pokrok. Otázka je, aby, táto, aby tento priestor bol demokratický a pluralistický. Samozrejme, je potrebné povedať, že návrh novej ústavy za, zaručuje vykonávanie kultov, ale nie slobodu svedomia. V každom, každý ústavný text sa musí čítať celý, a teda sloboda myslenia je zakotvená v ústave. A princíp nediskriminácie akýkoľvek je tu dôvod a forma vierovýznania. Toto všetko je zakotvené v ústave a potom prvoradosť medzinárodného práva a ľudských práv je tiež zakotvená v ústave. môže tu byť konflikt noriem a ústavný súd a zákon musí tieto konflikty impre, interpretovať, ale e, sloboda myslenia a prvoradosť medzinárodného práva, toto všetko v ústave je. A posledná všeobecná pripomienka, pán predseda. Pred chvíľou pán minister hovoril o osobitosti demokratického procesu v Maroku. Myslím si, že až do arabskej jary Maroko bolo v tomto regióne izolované. Arabská jar nám ponúkla spojencov v regióne. A podľa mňa toto je hlavné poučenie pre nás. Dnes e, v procese reforiem v Maroku môže sa hovoriť o šírke, o rytme tohto procesu. Takáto debata prebieha dnes so všetkými tými hnutiami, ktoré chcú, aby sa ušetrili ľudské životy v susedných e, krajinách, aby tieto politické zmeny boli pacifické. Um, by sa mali všetky tieto pozitívne hnutia posilniť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán, pán El Jazami. Teraz má slovo pán minister do 16.30, alebo možno aj dlhšie, ak to bude treba. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Príspevky mojich priateľov mi nedali už veľký priestor niečo doplniť. ale zdôrazním niektoré osobitné veci, aby som odpovedal na otázky. Ohľadom Sahary a dohôd nemáme žiadnu dohodu ohľadom Sahary. Dohody, ktoré nás spájajú s Európou, sú dohody, ktoré sa týkajú záujmov Maroka aj Európy. Problém Sahary sa teda rieši v rámci Bezpečnostnej rady. A Maroko plne rešpektuje rezolúciu OSN. Dúfame, že dobrý e, demokratický vietor, ktorý fúka v arabských krajinách, bude mať pozitívny efekt aj na túto otázku. Dúfame tiež, že návrh na na autonómiu bude tiež pozitívne riešený. Ohľadom polnohospodárskych dohôd, tak tieto sa týkajú záujmov tak Maroka ako Európy a dúfame, že parlament urýchli tento proces uzatvárania takýchto dohôd. Pokiaľ ide o slobodu tlače, je isté, že nedávno prebiehali diskusie ohľadom tejto otázky? A táto nová ústava ohľadom slobody, práva a všetkého, čo je v rámci tejto ústavy ohľadom slobody tlače, práva na informácie. nás všetkých, politické strany, vládu a parlament privádza k revízii tejto otázky a Dostávame sa do situácie, kedy chceme efektívne garantovať slobodu tlače. Dúfame, že tento návrh ústavy dá e, miestnej politike väčšiu kredibilitu, dôveryhodnosť e, a to sa týka aj činnosti politických strán. Pravidlá, ktoré sú súčasťou tohto procesu, budú motivovať marockých občanov, aby profitovali z týchto volieb, aby ich využili. pretože marockí občania si uvedomia, že ich volebné hlasy im umožňa vybrať si vládu, zvoliť si politický program a volebný program, pre koho budú hlasovať a takisto tým pádom ovplyvnia výber ústavy krajiny. Počas 10 ročí sme v Maroku mali situáciu, kedy občania boli zanedbávaní a zanedbávali aj politiku. A účasť na voľbách bola malá. Takže dúfame, že alebo je isté, že táto nová ústava bude motivovať mladých, aby sa vo väčšej miere zúčastňovali volieb. Marocká mládež teda musí prejsť od demonstrácií k efektívnej účasti na demokratickom procese. Na záver by som chcel povedať, že Európa je pre Maroko strategickým partnerom v našom demokratickom procese, v našom, v našom procese rozvoja. Je to partner, s ktorým realizujeme politiku susedstva ktorý nám udelil pokročilý štatút. a ktorý nám teraz udelí štatút partnera v Rade Európy. Dúfame, že budeme aj naďalej modelom na juhu Stredomoria, aby proces demokratickej zmeny bol mierový. sa neuspokojíme len s, tohto, s touto ústavnou reformou, ale tento návrh ústavy bude veľkým priestorom pre politické reformy, ktoré budú nasledovať a teda bude tu ešte viac zmien. Bude tu ešte ďalších 20 organických zákonov. Ešte raz ďakujem pekne za vašu pozornosť a podporu. Grazie, signor ministro, grazie. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem pekne našim priateľom, ktorí sa vyjadrili Mnohé názory a pozície ste prezentovali. Che è condiviso da noi e che spero si possa attuare. Iste, Máme spoločný cieľ a dúfame, že sa to splní v nasledujúcich mesiacoch. Takže zabezpečíme Dúfame, že ako ústavná monarchia, tak ako to sám definoval váš kráľ, aby ste sa riadili podľa tohto vzoru. Ďakujem vám ešte raz za to, že ste medzi nás zavítali a prajem vám príjemnú cestu domov do vašej krajiny a prajeme vám, aby ste u vás vo vašej krajine mohli osláviť a urobiť ďalší krok k demokracii po uskutočnení referenda, na ktoré ste mali toľko odvahy. Ďakujem.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 budeme pokračovať. 5 minút. Bene, allora, cari colleghi. Dobre teda, vážení kolegovia. Teraz máme trošku času. Počkali sme chvíľku. Keďže však máme veľa bodov na programe, mali by sme teraz presne znova začať. Máme tu hostia, je Ďalší bod programu pána Nikolasa Westkota, generálneho riaditeľa SVČ pre Afriku. Ako mi bolo povedané, už sem smeruje, takže mu následne odovzdáme slovo aby mohol uviesť túto časť našej schôdze. Chceli by sme hovoriť o bodoch, ktoré sú stredobodom nášho spoločného záujmu. Ide o vývoj v Konžskej demokratickej republike a už je tu kolega Deva. Zostáva nám niekoľko mesiacov do prezidentských volieb. Majú sa odohrať eh, v septembri tohto roka. Zatiaľ nevieme, či bude usporiadaná pozorovateľská misia EÚ na tieto voľby. A musím povedať, že je to kontroverzný bod aj kvôli ekonomickým možnostiam, na základe našich finančných prostriedkov, pretože je možné použiť aj iné alternatívy a pravdepodobne nebudeme mať možnosť uskutočniť všetko, čo by sme chceli. Zaujíma nás taktiež situácia v Sudáne, humanitárna situácia v oblasti Liej a zaujíma nás vývoj v Južnom Sudáne vzhľadom na to, že sa hovorí aj o tom, že 9. júna by mala byť vyhlásená nezávislosť tejto časti sveta a bola vyhlásená demilitarizácia pohraničnej zóny so Sudánom. Nechcem už ďalej nič dodávať. Odovzdávam slovo pánu kolegovi Devovi, ak si tak praje, ak budete chcieť sa vyjadriť, následne odovzdám slovo pánovi Vestkotovi. Pán kolega, chcete hovoriť? Uh, <laughs> Ďakujem veľmi, predseda. Je to pre mňa vždy veľkým potešením, keď môžem spolupredsedať našim spoločným zasadnutiam. No a chcel by som povedať, že 9. júla samozrodí nový národ, ktorý si bude vyžadovať našu podporu pri skutočnom budovaní národa od plných začiatkov a ja som veľmi rád, že som spravodajcom o tomto budovateľskom procese, respektíve som bol pred dvoma rokmi. Prijali sme štruktúru ako krok vpred, generálne zhromaždenie, valné zhromaždenie OSN v roku 2005 vytvorilo nový výbor pre budovanie národov a štruktúrovanie národov po konfliktoch. No a Južný Sudán je výborným príkladom príležitosti Európskej únie, aby preukázala, o čom v podstate je v rámci svojich možností pomôcť eh, tomuto mladému národu zohrávať rovnocennú úlohu vo svete ako svojprávny štát a samostatný, a to testom nie len pre Južný Sudán, ale mohol by to byť aj test pre Európsku úniu po prijatí Lisabonskej zmluvy. Musíme ukázať svetu, čo dokážeme. A chceme, aby Južný Sudan využil svoj potenciál, takže je to vynikajúca príležitosť pre nás a rovnaká, rovnako príležitosť pre ľudí a partnerov Južného Sudánu. Ďakujem. Ďakujem pekne. predseda dáva za tieto vynikajúce pripomienky. A slovo teraz dostáva náša kolega, hostia, spravodajca. Ďakujem pekne, predseda. Je pre mňa veľkou cťou, že som späť. Budem sa snažiť vyjadrovať sa stručne, pretože ma zaujímajú hlavne vaše otázky. Poviem niečo k súčasnej situácii v Sudáne a v KDR, ale najskôr Sudán teda. Tak ako povedal spolupredseda, Sudán, Južný Sudán očakáva e, nezávislosť Južného Sudánu, ktorá by mala byť vyhlásená 9. júla a vysoká predstaviteľka tam bude zastupovať Európsku úniu pri tomto slavnostnom vyhlásení, čo bude symbolizovať význam, ktorý my pripisujeme e, tejto udalosti a podpisu príslušné dohody. Myslím, že situácia je krehkej, krehkejšia a zložitejšia, ako si ktokoľvek želal. Za ostatné 4 týždne vypukol konflikt v Sýrii a BA a, a teraz aj v južnom Kurdafáne. No a existuje vážne riziko, že situácia sa bude zhoršovať namiesto, aby sa zlepšovala. Je toto postupné zhoršovanie, ktoré začalo zablokovaním e, e, severných, e, severných samozpráv, čo zabranilo dávkam základných potreb a potravín a čo vyústilo do viacerých násilností. A výsledkom bolo, že sudanské ozbrojené zložky prešli do ABA a jednotky z PLA, ktoré tam boli, vyhnali, vyhnali utečencov. Momentálne sa odhaduje, že približne 100 tisíc utečencov odišlo a približne z ABA a 60 tisíc ušlo do Južného Sudanu, z Južného Kurdafánu, v ktorom vtedy panovali napätia a humanitárna situácia v okolí Kadukli, v hlavnom meste Južného Kurdafánu, je veľmi e, zložitá. Vyvíjame diplomatické snahy, alebo e, vyvíja to prezident Mbeki, ako aj pani Keriosa, e, osobitná zastupiteľka, vysoká predstaviteľka OSN, naša vysoká predstaviteľka tiež, no a tieto vyústili do dvoch krokov. Poprvé bola podpísaná, včera bola podpísaná dohoda v Addis Abeba medzi vládou Sevného Kartúnu a vládou Južného Sudánu o prímeri a demilitarizácii ABA a Etiópia ponúkla nasadenie mierových zložiek, ktoré počas, počas tohto obdobia zaistia mier. Dohoda bola podpísaná, nie je však zatiaľ nevykonáva sa však, no a my podporujeme Etiópiu a vyjednávačov, aby zaistili čo najrychlejšie a najrychlejšiu implementáciu dohody, tak aby sa situácia napravila a ľudia sa mohli vrátiť domov. Po druhé, opätovne vďaka Enkerios a Mbekiho, bolo v nedelu vyhlásené prímerie v Južnom Kurdafáne. No a dohoda aruna, guvernéra a Abdullah Aziza Hiluda, ktorý je líder SPLA, jednotiek SPLA v Južnom Kurdafáne, sa teda dohodli na prímeri, ale situácia je stále veľmi napätá. Počuli sme, že boje sa zastavili ale teraz potrebujeme podpísanie riadnej dohody na to, aby sa situácia stabilizovala. No, v oboch prípadoch ešte je situácia eh, veľmi znepokojujúca. To by nás eh, však nemalo odputávať našu pozornosť eh, od, eh, od vyhlásenia nezávislosti. Rada pre zahraničné veci včera vo svojom vyhlásení, som si istý, že o tom viete, zdôraznila, že Európska únia vníma túto problematiku z dlhodobého hľadiska, prijala komplexný prístup, poznáme výzvy a stanovili sme opatrenia, ktoré plánuje Európska únia prijať na konsolidáciu situáciu a tak na severe ako aj na juhu po vyhlásení nezávislosti a o poskytovaní pomoci obom častiam Sudánu. Pre juh spolu s členskými štátmi máme programovacie opatrenia, s ďalšími donormi, e, normy, američanmi a svetovou bankou. Chceme zaučiť, aby naša e, pomoc bola náležite rozdelená, čiže naše, naše opatrenia e, nie sú nekoordinované. Ale čaká nás skutočne obrovské množstvo práce, pretože začíname v podstate od nuly. Ďalej čo najskôr, ak budú splnené všetky, všetky podmienky, tak spustíme delegáciu. A v Džuba bude vedenie tejto delegácie. rovnako do komplexného prístupu sme začlenili podpora Južného Sudánu, pretože potrebujeme mať dva životaschopné štáty, ktoré prežijú len vtedy, keď budú obidva prosperovať. No, s komisárom Pibalksom, keď sme sa minulý mesiac stretli, tak sme sa dohodli, že e, chceme opätovne e, začať rokovania a spoluprácu s vládou v Kartúnu, e, keď sa vyriešia ostatné veci CPA. No a, a rovnako a treba zaistiť pokrok v Darfúre, kde ešte aj tento rok pokračujú násilnosti. Za ostatných 60 mesiacov bolo presídlených ďalších 60 tisíc osôb. Samozrejme poskytujeme im humanitárnu pomoc, ale po záštitu katarskej vlády bola podpísaná dohoda v Dohe koncom maja bola podpísaná dohoda, ktorá e, vytvára základ a je východiskom riešenia situácie. No a treba zajistiť, že tieto rokovania budú pokračovať a tento dokument bude východiskom. Teraz k oblasti Veľkých jazier. Našťastie situácia tam nie je až taká nestabilná, hlavne na východe krajiny, kde už veľa rokov sa uskutočujú mnohé konflikty. Mier je stabilnejší, snahy o reintegráciu rôznych ozbrojených skupín, ktoré sú v regióne, nepokračuje veľmi rýchlo, ale našťastie tam nie a nezaznamenávame ani nejaký negatívny, negatívny rozvoj no a zmierovanie medzi Kigali a Kinshasou pokračuje dobre a vlády dokážu spolupracovať. Hlavnou prioritou pre Kongo je podporiť prípravu volieb, ktoré sa má uskročiť 20. novembra tohto roku. Európska únia poskytuje 47 miliónov eur pre, ako podporu pre volebnú komisiu a budeme spolupracovať s ďalšími darcami sponzormi eh, na logistických otázkach, aby všetko prebehlo plynulo. A tento týždeň sa uskutočnila prieskumná misia a dúfam, že by budúci týždeň vám budem môcť povedať o tom, o realizovateľnosti a vhodnosti vyslania pozorovateľskej misie EÚ. Nezávislá volebná komisia v Kinshase aj opozičné strany maj nám povedali, že Európska únia by mala vyslať pozorovateľskú misiu. Vieme, že zdroje sú obmedzené a číslo a počet volieb, na ktoré nás volajú, sa neustále zväčšuje, ale minimálne z môjho pohľadu, myslím, že aj členské štáty sú presvedčené, že pozorovateľské misie sú veľmi dôležité pri podpore obyvateľov Konga v rámci ich procesu transformácie na demokratický štát. No a tieto druhé demokratické voľby budú veľmi dôležité, ak budú prebiehať lepšie ako tie ostatné, tak myslím, že, som, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok tak, ako nedávno v Nigérii, ak prebehnú zle, budú neúspešné, tak je tu riziko, že celý systém sa rozpadne. Približne pred dvoma týždňami som bol na návšteve Konga, rozprával som sa s opozíciou, oni majú isté obavy a námetky voči prípravám volieb, rozprával som sa s zástupcami volebnej komisie, aj s predsedom a oni ma uistili, že eh, vyvíjajú maximálne úsilie. Volebný zákon, ktorý, eh, o ktorom sa rokoval, keď som tam bol, bol moment, pra, v parlamente prijatý vo forme, ktorá je oveľa lepšia, ako mohla byť. Eh, vláda predložila viacero pozmeňujúcich návrhov, Takže aj keď je program veľmi nabitý, situácia nie je ideálna, tak eh, ešte stále som naladený optimisticky, že Kongo 28. novembra dokáže uskutočniť eh, voľby, ale naša angažovanosť eh, bude mm, kľúčová, aby sa tak stalo. Aj naďalej budeme pokračovať v poskytovaní pomoci a v programoch pre krajiny, aj keď ešte stále máme isté problémy spolupracovať eh, s niektorými vládami. Našli sme, našli sme spôsoby, ako poskytovať, eh, poskytovať eh, pomoc priamo, priamo ľuďom, čo je dôležité do budúcnosti a dôležité, aby sme dokázali riešiť problémy poriadku a zákona, sexuálneho násilia, je však potrebné vyvinúť ďalšie snahy na zlepšenie spolupráce s vládami, zlepšiť zodpovednosť a účinnosť a efektivitu administratívnych štruktúr kon- konžských vlád. No a do toho treba v budúcnosti investovať viac energie. Ďakujem pekne, predseda. Teraz raz odpoviem vaše otázky. Ďakujem pekne. Takže začneme a prvým rečníkom bude pán Donžu, ktorý je podpredseda podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Pokiaľ ide o Sudán, chcela by som sa spýtať na špecifickejšie politický aspekt spoločnej obrany a bezpečnosti. Je toto rozmer, ktorý sa evokuje v rade v súvislosti s globálnym prístupom, o ktorom ste hovorili. Nie tak veľmi v oblasti interpozície severu a juhu alebo prevencie konfliktov, ako skôr e, v oblasti rady, pomoci, zabezpečenia niektorých e, Eh, oblasti na juhu Sudanu. Prebieha takéto niečo a zdá sa vám, vám želateľné takéto niečo a eh, či vaši eh, juhosudanskí partneri chcú, aby táto dimenzia bola súčasťou politiky EÚ voči ním. Toľko teda k otázke RDC, o ktorej ste hovorili na začiatku. Boli ste súčasťou dvoch e, misií policajnej. A aká misia, akú úlohu by mohla zohrávať táto policajná misia? Zdá sa vám to ešte reálne a zdá sa vám to želateľné? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Žan. Slovo má pani Brantner, 3 minúty. Thank you, and thank you, Mr. Ďakujem pekne pán Veskot, za to, že ste prišli. Mám podobnú otázku ako kolega k Sudánu. Počuli sme o plánoch misie CSDP, Polície na, R- na letisku v Džube. Mám len dve otázky. Aká je, aký je cieľ tejto misie, čo by Európska policia mala robiť na a, tomto letisku a koľko policajtov bude na to a, treba? Mohli by ste nám a, povedať presnejšie, čo plánujete? A ďalej ku Kongu. Mohli by ste nám povedať niečo presnejšie o hodnotení týchto dvoch misií, ako spolupracujú a ako pracujú spolu s zbytkom našich zástupcov v tomto mieste no a ďalej orgán a zastúpenie EUSR No a aká to bude regionálna dimenzia? Čo by ste nám o tom mohli povedať? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Watson, na 3 minúty. Ďakujem pekne. Sir Watson, ďakujem. Nebudem potrebovať 3 minúty. Chcem a ospravedlňujem sa za to, že som tu nebol na začiatku e, príhovoru pána Veskota. Chcel by som sa spýtať na situáciu e, špeciálneho vyslanca EÚ pre Veľké jazera. Je pravda, že sme ho stiahli alebo že sme rozpustili jeho kanceláriu a ak áno, tak aké kroky budeme príjmať, aby sme zabezpečili to, že, tu, e, že nebudeme ignorovať tento región. Ako uistíme ľudí e, na tomto mieste? Ďakujem, pán Watson. Pani Lozing, 3 minúty. Ja, Dank, Herr... Ďakujem pekne, pán predseda. ďakujem za úvod. K voľbám v Kongu by som sa rada spýtala na väčšiu konkretizáciu podpory, plánovanej podpory procesu volieb. Hovorili ste o pozorovateľskej misii v rámci volieb. Rada by som vedela presnejšie, akým spôsobom má komisia alebo SVČ v úmysle podporovať priebeh volieb, či finančne alebo materiálne, akým spôsobom alebo či to bude e, misia SBOP alebo SZBP. Akým spôsobom by táto podpora mala byť naplánovaná a či podpora bude venovaná všetkým zúčastneným stranám rovnakou mierou. Čo sa týka Sudánu, UNMIS eh, by mala obsahovať 7 eh, tisíc osôb, mať vedomosti o tom, či už určité kontingenty z jednotlivých štátov boli schválené a ak, tak z akých krajín pre celý tento kontingent. Ak sa tomu tak stalo, aké veľké sú kontingenty za jednotlivé členské štáty. A ďalej, aké konkrétne úlohy by mala splňať e, jednotka UNMIS Mala by to byť podpora južnosudánskej armády, kde by mali byť dizlokovaní Malo by to byť e, pozdĺž hranice alebo v nejakom inom regióne alebo v ďalších mnohých regiónoch. Ráta sa e, s misiou SZBP kedy a v akom rozsahu a ráta sa s nasadením externých finančných nástrojov EÚ a ak áno, v ktorom roku, v akej výške a na aký účel. Ďakujem pekne, že som sa mohla vyjadriť. Ďakujem, pani Lezing. Hovorí pán predseda. Pán Preda, 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Vestkotovi za jeho prítomnosť a za jeho prejav. Niekoľko slov k, k Kongu. Úplne s vami súhlasím, že tento volebný proces je dôležitý Vaša zmienka k Nigérii bola dobre zvolená, pretože aj toto je veľká krajina a myslím si, že stabilizácia demokracie tam je podmienená kvalitnými voľbami a teda vítam e, vôľu podporiť tento proces. K Sudánu Najskôr komentár. Pripomeniem, že všetci sa tešia, keď, tešili, keď v januári e, prebehlo referendum, dobre, trošku sme sklamaní. Boli sklamaní niekoľko mesiacov neskôr, pretože sme videli situáciu na juhu a konflikty, ktoré sú strašné a vôbec nevychádzajú z dobrej perspektívy alebo nepredpokladajú dobrú perspektívu v júli. Chcel by som ešte pripomenúť, že moja formulácia, ktorá bola uh, Eh, uplatnená, aby tu bolo spolužitie dvoch krajín, stabilných, životaschopných a prosperujúcich. Toto je pekná formulácia a kladem si otázku, či bude aspoň jedna z tých krajín taká 9. júla, pretože toto je otázka, ktorú vám kladiem. Čo sa stane na juhu Sudánu po 9. júli? ako to bude fungovať e, s výnimkou tých vojenských konfrontácií. Či tu je priestor pre štát? Druhá otázka k Sudanu. Ako si vysvetľujete návštevu Albašíra v Číne? Je to politické gesto, ktoré je veľký významné, ale rád by som počul váš komentár v tejto veci. Ďakujem. Ďakujem, pán Preda. Pani Salgentini na 3 minúty. You're very kind, but I don't... Ďakujem, ale mm, mám len jednu otázku. Ide o riešenie konfliktov v súvislosti s minerálmi v Demokratickej republike Kongo. USA by chceli transparentnosť v obchodovaní s kľúčovými minerálmi z DRC a okolitých krajín. Dodd-Frank Act a e, kladiem si otázku, či by ste nám mohli poskytnúť vaše stanovisko k situácii e, vo východnom Kongu, pokiaľ ide o obchodovanie s týmito minerálmi, ktorými sa financujú skupiny rebelov a či Európska únia by mala skúmať túto vec a prísť s nejakou podobnou iniciatívou. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pani Sargentini. Pán Cela, 3 Ja, Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj pánu Vestkotovi za správu. Mal som možnosť ako pozorovateľ volieb Európskeho parlamentu sa súčasniť na sudanských voľbách na začiatku januára a videl som veľkú eufóriu a veľké očakávania miestneho obyvateľstva v súvislosti s týmto referendom ale aj v E, v súvislosti s rozhovormi s politickými predstaviteľmi v Sudáne. E, to vo mne vyvolalo skôr obavy z toho, že cesta do budúcnosti je skôr ťažká. Sudán, ako aj Somálsko a Čad, susedské štáty, sú momentálne problematickou zónou a nová sudánska krajina, nový sudánsky štát e, sa um, dostane e, do svojej histórie ako problematická zóna. E, je tam veľká konkurencia medzi domorodným obyvateľstvom, rôznymi kmeňmi. Politickí predstaviteľia nezohľadňujú hlasy občianskej spoločnosti, krajina trpí nedostatkom infraštruktúry a len OSN a zahraničné pomocné organizácie sa snažia udržať situáciu v krajine. Znie, teda, vzniká teda otázka, čo treba podniknúť na to, um, aby sa vytvorila správna politická štruktúra v krajine a aké sú momentálne vzťahy s Južným Sudánom. Momentálne Južný uh, Sudán si monopolizovali Číňania, pretože uh, je to ich najväčší obchodný partner ako treba hodnotiť práve tento vzťah Číny a Južného Sudánu a čo oficiálne si myslí EÚ o tejto téme. Ďakujem pekne a hovorí pán de Kaiser. Minulý rok bol vedúcim komisie pre pozorovanie volieb a je to pani kolegyňa, prepačte, pani... To je príliš veľa <clears throat> Bolo to asi 10 dní a ja vítam dohodu, ktorá sa práve uzatvorila o eBay e, vzhľadom na jeho krehkosť a obmedzenosť. Táto dohoda možno umožní ukončiť e, masaker obyvateľstva, ale je obmedzená, pretože sa týka len mieru a administratívne správy aj bay. a vôbec tu nie je politický aspekt ošetrený, či už ide v oblasť, o oblasť hraníc alebo príslušnosť severu a juhu. <clears throat> možnosť odblokovať ostatné problémy. No a tu si kladiem otázku, e, pred vyhlásením nezávislosti Južného Sudánu. Tento región Arbej eh, je rukojemníkom alebo blokuje ostatné rozhodnutia, ktoré sa musia urobiť ohľadom rozdelenia ropy, občianstva, meny a tak ďalej. A zároveň táto dohoda je niečo, čo sme mali v rukách eh, a naše sľuby že budeme po boku severu, ako aj po boku juhu. E, mm, splníme len, keď táto dohoda sa bude rešpektovať. Bol to taký nástroj v našich rukách. A tento nástroj, administratívny alebo vojenský, e, mm, je pre nás z, znamenie dobrej vôle, že budeme po boku týchto dvoch štátov alebo ich e, požiadame o viac aby sa teda konečne rozhodli aj v súvislosti s ostatnými nevyriešenými problémami. To je moja prvá otázka. Ak túto dohodu pustíme, tak nebudeme mať žiadny nástroj. Pre, s tým súvisí tiež referendum eh, v regióne Ebay, eh, konzultácie verejnosti, toto je súčasťou rokovaní, alebo to už prestalo, už e, sme to odsunuli bokom. A tretia otázka. Kolegovia si kladú otázku, či Sudán bude neúspešným štátom. Už rok e, uplynul od volieb e, z roku 2010 a ja som videla, že táto krajina dokázala zázraky e, organizačné, technické, politické a tak ďalej v čase, kedy sme si mysleli, že všetko je stratené. Je tam taká veľká vôľa na juhu Sudánu vytvoriť krajinu, že áno, sú tam problémy, žiadna inštitúcia neexistuje, žiadna škola, žiadna cesta, nemocnica, korupcia ale ja by som, vy máte pravdu, pán predseda, ja by som sa nechcela hrať na Kassandru a teraz povedať, že to sa nepodarí a že táto politika e, je bezvýznamná. Musíme zvážiť rozmer tejto veci. E, Ďakujem pekne, pani kolegyňa de Kaiser. A na záver má slovo pán Deva. You, Ďakujem, pán predseda pred e, tým, ako položím dve otázky, chcem zablahoželať pánovi Grahamovi Vocnovi e, k tej pocte, ktoré sa mu dostalo a želám mu všetko dobré. Predtým, ako to zhrniem, tak e, chcem sa spýtať Nikolasa niečo v súvislosti s voľbami v Kongu. Mali sme spoločné parlamentné zhromaždenie s krajinami AKT pred niektor- niekoľkými mesiacmi, no a potom stretnutí sme prešli e, rieku v Kongu, kde sme mali stretnutie s prezidentom Sasum a bol, vyjadril veľké obavy ohľadom utečencov e, ľudí z DRC, ktorí prichádzajú do Konga Brazavil. A Mm, boli tam náznaky, že voľby sa neudejú tak, ako očakávame a že tomu spôsobí problémy v Kongu Brazzaville. Mm, možno vy máte viac informácií, Nikolas, o tom, ako táto situácia pokračuje. Viem, že sú tam utečenci z komunskej provincie. Boli tam v minulosti, no a sú tam nejakí ďalší utečenci? Budú títo hlasovať? Sú registrovaní? Ehm, kto na to dozerá? Robíme to tak ako v Bangladeši a Indonézii, a v Pakistáne, kde máme fotky ľudí. Ehm, rád by som počul trochu viac o príprave volieb a neboli sme e, informovaní, to bola prvá. A teraz druhá otázka. Všimol som si, keď som bol v oboch Kongách, že nielenže nemajú cesty, majú úžasný systém riečnej dopravy, ale neurobili nič ohľadom tejto riečnej prepravy. Toto by im pomohlo rozvíjať krajinu, využívať rieky ako sieť na dopravu. Neviem, či e, sekretariat e, pre, alebo riečelstvo pre rozvoj rieši túto tému. Možno chcete odpovedať e, tieto otázky na, na tieto otázky najprv, alebo mám to zhrnúť teraz? Chcete najskôr odpovedať na otázky? Ďakujem pekne. Uh, uh, Ďakujem pekne. Ja spojím niektoré z otázok, ktoré tu zazneli. Ale začnem Sudánom. Pýtali ste sa na bezpečnostnú podporu alebo podporu bezpečnostného sektora pri rozdeľovaní zodpovednosti pre pomoc, tak eh, sektor bezpečnosti bude pod vedením USA, avšak oni budú radi, ak sa budú angažovať aj ďalšie, ďalší dohľady. No a Európska únia má, má veľmi dobré skúsenosti v niektorých oblastiach, ktoré poskytneme v prípade potreby juhosudanskej vláde. Hovorili sme o viacerých opatreniach spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky a spoločne zahraničnej a bezpečnostnej politiky, aby sme postupne pokračovali. Najskôr sme chceli poskytnúť doratočnú bezpečnosť a na letiskách letisko v Čuba je pomerne jednoduchým miestom a bude mať problém vyrovnať sa so záplavou vedúcich štátov hlav štátov a vlád. No a bude mať problémy letecká doprava, a pretože bude preťažená. Bezpečnosť na letisku je veľmi dôležitá, ak chcete pravidelné komerčné lety, pretože aerolínie nelietajú na letisku nie je zaručená bezpečnosť. My sme ochotní zabezpečiť bezpečnosť ako civilnú misiu SZBP. Súčasť tohto balíčka okrem toho môžeme poskytnúť pomoc pri bezpečnosti na riekach. A po tretie, ak to je vhodné pre plány, tak môžeme poskytnúť aj podporu pri zabezpečení hraníc. No a kľúčovou oblasťou v tomto je, že mnohé oblasti, pre mnohé oblasti je bezpečné mať tzv. mekú hranicu, soft border, čiže ktorú ľudia môžu voľne prekračovať, ale je to hranica z administratívnych dôvodov a tak ďalej. A jeden z kľúčových vecí v ABA je, aby sme pomohli obom stranám, ako môže takáto hranica fungovať. V tejto oblasti tiež máme bohaté skúsenosti. No tiež by sa tu dala čakávať nejaká konkrétna misia. Takže treba ale povedať, že toto sú všetko predmety diskusí s členskými štátmi. Sú to len odporúčania, nie sú to, nie sú to konkrétne plány neboli ešte vyčíslené ich náklady presne rozvrhnuté, ale sú to isté možnosti, ktoré by sme mohli e, zapojiť do balíčka podpory, ktorú poskytneme ju. No a teraz pripomienka pána Predu, že snažíme e, vytvoriť životaschopný a prosperujúci štát. Realita je taká, že bol jeden štát, ktorý nedokázal fungovať, pretože Sudán ostatných 20 rokov alebo viac nedokázal prežiť. A preto sa občania dohodli vyskúšať riešenie pomocou dvoch štátov. Nie je tiež žiadna záruka, že to bude úspešné, ale my sme presvedčení a povedali sme to aj obom stranám, že oba z týchto štátov budú úspešné len vtedy, ako budú oba prosperovať. Ak jeden zlyhá, tak s tebou zo sebou stiahne ten druhý. No a preto je v záujme oboch, aby eh, sa susedovi dobre darilo. No a to je podstata nášho prístupu. No a ja súhlasím, že ešte to nie je štát, tak preto nemôže zlyhať. Avšak na juhu vidíme, má to svoje plusy a mínusy, že SPLM je súčasť toho, súčasť toho tmelu, ktorý drží e, juh v pokope. Má to organizácie v niektorých častiach krajiny, má štruktúru, ktoré samotná vláda nemá. A toto je výhoda, ale výhodou to bude len, keď sa nám to podarí pretransformovať e, do životoschopného občianského štátu a nie len stranického štátu. A to je veľká výzva, ale je to isté východisko. Však na dlhý proces. Momentálne je veľký, veľká časť rozpočtu, ktorá je na podporu SPL. Donory poskytujú veľkú podporu. To je dobré. Časom sa to bude musieť zmeniť. Čím rýchlejšie sa nám to podarí, tak tým rýchlejšie bude môcť štát investovať do budovania inštitúcií a sociálnych štruktúr. A tým lepšie. A to má vlastne náš prístup za cieľ. Pýtali ste sa tiež na ABA. Dohoda, ktorá bola včera podpísaná, obnovuje status quo. Pred okupáciou ozbrojených zložiek Severného Sudánu. Nerieši to nejaké konkrétne otázky, ktoré zostávajú otvorené o štatúte IBA. Nie to situácii dokonca komplikuje. Ale ak polovica ľudí bola vyhnaná z IBA, tak je ťažké usporiadať referendum. Sily, ktoré sa tam angažujú, možno by som mal povedať, sú tu tri rôzne úrovne medzinárodných eh, síl, bezpečnostných síl, UNAMID, ktorý má rozhodne o tom, aká bude budúcnosť po nezávislosti. Po druhé, po prijatí dohody je nová sila len etiópskych jednotiek pod vedením OSN ktoré budú zaisťovať, aby jej mier. Kľúčovým faktorom je, že tak severné ako južné orgány sa dohodli, že umožnia Etiópanom, ktorí sami to budú, eh, budú zabezpečovať, eh, vyslanie takýchto jednotiek. Ale bude to pod vedením OSN. Treba zaistiť neutrálne fungovanie. No a po tretie, je tu bezpečnostná podpora v rôznych formách, ktorá podporí vládu Južného Sudánu pri reformách bezpečnostného sektora, pri budovaní stálej, stálej armády a teda. No a ďalej k Sudánu a úlohu, úlohe Číny myslím, že Čína bude účastná na vyhlásení nezávislosti Južného Sudánu s dôležitým partnerom iste a dúfame, že budú ďalej rokovať o situácii v Južnom Sudáne, ktorá je pre nich tak zaujímavá, ako je pre nás. A oznámili, že prezidenta Bašíra pozvali na návštevu EÚ má jasnú politiku, že akýkoľvek štát, ktorý nás prezidenta Bašír, ak sú signatármi rímskej zmluvy, tak ich vyzveme, aby ho zatkli. Tak, aby mohol byť postavený pred Medzinárodný súdny tribunál v Hágu. No, v budúcnosti to bude platiť tiež ak ešte ku Kongu, tak EU eh, e tam už má UPOL a EUSEC, eh, ktoré budú ďalej pokračovať. A teraz to bolo pomerne úspešné. Skúmame, či tieto dve operácie, medzi nimi, či je nejaký synergický efekt. uvidíme, aké budú možnosti. Táto práca je veľmi cenená, je to samozrejme dlhodobá eh, práca. No a ja v tomto zmysle odporúčam, eh, aby sme pokračovali v oboch eh, operáciách do budúcnosti. A otázka o úlohách špeciálneho, teda mimoriadného zástupcu pre oblasť Veľkých jazier. Som rád, že to môžem objasniť, pretože to bolo trochu nejasné. Roland van de Gier bol veľmi dobrý, mimoriadný e, zástupca, vyslanec do januára tohto roku. Ehm, bol taký úspešný, až bol vymenovaný za vedúceho delegácie v Južnej Afrike. vtedy chýba tento zástupca. No a ja navrhujem, aby sme zrevidovali možnosti, ktoré máme k dispozícii, či vymenujeme nového zástupcu, e, či nebudeme mať žiadneho ďalšieho, alebo či nájdeme nejaké syntetické riešenie revíziou možností si uvedomuje, že situácia sa mení tak v Kongu, ako aj v EÚ. V Kongu tá situácia je až taká nestabilná, keď bol mimoriadný veľvyslanec pred 10 rokmi poprvýkrát vymenovaný, keď na východe krajiny prebiehala občianská vojna. No, je to dobrou vizitkou riadného vyslanca, dohoda, prímerie, Kigali a Kinshasov. Situácia je stále nestabilná, avšak stabilnejšia ako v minulosti. No a po druhé, v rámci EÚ máme ESVČ, ktorá v minulosti neexistovala. V minulosti, keď sme potrebovali takto zasiahnuť, tak vymenovať osobitného mimoriadného vyslancov bol jediný spôsob, ako reagovať. To však dnes neplatí. Vysoká predstaviteľka SVČ sú nástroje, ktorými môžeme konať. Ale uznávame v rámci revízie, že množstvo práce presahuje, presahuje hranice štátov a je to taká regionálna aktivita. A ja chcem predložiť návrhy členským štátom, ako spojiť prácu vybraného veľvyslanca s prácou SVČ, vrátane veľvyslancov, ktorí sa v súčasnosti pôsobia. To si bude vyžadovať ďalšie zdroje alebo premiestnenie zdrojov. Namiesto nejakého ďalšieho osobitného veľvyslanca chceme nominovať koordinátora z, z e ESV, ktorý zaistí dostatočnú koncentráciu na regionálny aspekt. A budeme mať jednotný tím, ktorý sa bude venovať všetkým týmto otázkam a koordinovať prácu jednotlivých delegácií v regióne namiesto dvoch eh, tímov, ktoré tam pôsobia v súčasnosti. Takže cieľom je spojiť to, dať to všetko do e SVČ, ale zachovať si tú koncentráciu, ktorú máme, aby sme zaistili, že proti ozbrojeným gangom, nelegálny obchod s minerálmi a sexuálne násilie s problémy, ktoré budú potlačené a naše snahy budú pokračovať. Takže to sú tieto návrhy. No a ďalej otázky konfliktných kvôli minerálom. Uvedomujem si zákon Franka Doda Vnímame to ako možnosť. Je tu proces Kimberly, pre, platie, ktorý platí pre diamanty a ktorý funguje pomerne dobre. A tento úspech bude však pomerne zložité zopakovať aj v prípade iných minerálov. Uvedomujeme si, že by to fungovalo tak, by sme potrebovali mechanizmus, ktorý by bol v budúcnosti kontraproduktívny jasné, že s takýmito chábými hranicami, ak nebude veľmi prísne kontrolovaný trh, ktorý je kontrolovaný pre diamanty, tak je problematické to kontrolovať. No, zvažujem to teda, ale zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť nejaký reálny spôsob riešenia. Samozrejme, chceme zastaviť nelegálny obchod s nerastami, ktorý financuje ozbrojené skupiny a gangy z dlhodobého hľadiska. Chceme nastoliť právny štát, ktorý bude trvalým riešením. A ak tam dospejeme pomerne rýchlo, tak to bude ideálne riešenie. A ďalej, k volebnému procesu. Poskytujeme podporu bezpečnosti volieb. Myslím, že to bude, budú 2 milióny eur na zaistenie bezpečnosti. A dúfame, že zaistením bezpečného a kooperatívneho prostredia sa vyhneme násilnostiam a podmienkam, pred ktorými panovali obavy. Kinshasa je veľmi nestabilné miesto a ak zaistíme mierový prebieh volieb, tak som viac menej optimistický, že sa vyhneme nejaký komplikovaný situácii. No a riečná doprava, to je len logický spôsob a logický, logický vývoj. Áno, predpokladá sa to. Už, no, už sa tým zaoberáme. Uh, Momentálne revidujeme projekt v hodnote približne 40 miliónov eur na vybudovanie riečnej dopravy. Ale ešte to nie je ukončené. No už to je na teraz všetko. Ďakujem pekne. Pán Tanuk poprosil o slovo. Potom, ako som už raz vyzval pána Vestkota, máte jednu minútu. Je zaujímavé, že ohľadom krvavých diamantov to boli tvrdenia v britskej tlači, že Zimbabwe umožnilo obchodovanie s takýmito diamantami a teraz sa snažia uniknúť tomuto procesu cez Dubaj, aby sa takto dostali diamanty na európsky trh. Viete o tom? Uh, ale mám dve otázky. Myslíte si, že Sudán eh, by mohol sa eh, mohol by byť nejakým takým mostikom pre Kadafiho. Je to miesto, kam by sa mohol, kam by mohol Kadafi utiec a potom k Južnému Sudánu 4. júla uh, ich vláda povedala, že uznajú e, Somálskú republiku ako nezávislý štát. Viete o tom niečo viac? A čo sa stane, ak oni uznajú Somálskú republiku? Ostatní členovia Africkej únie budú nasledovať alebo nie a potom možno aj Európska únia bude e, musieť tento proces nasledovať? Grazie. E. Ďakujem pekne. Pán Tanok, nech sa páči. Pán Chcete na to reagovať? Uh, all three points. Všetky tri veci. Diskutoval som o procese Kimberley, keď som bol nedávno v Južnej Afrike. Sú tu uh, znepokojivé fíry, uh, bolo tam stretnutie v Kinshase, ktoré momentálne preberá túto vec a neviem, s akým výsledkom. Uh, po druhé, myslím, že by som nemal špekulovať, kam by sa Kadafi mohol uchýliť, to nechám na iných. Ale po tretie, k uznaniu Somálskej republiky. Aj ja som počul správy, že Južný Sudan to chce uznať a možno by sme mali počkať do 9. júla. Boli som prekvapený, ak by to bola priorita pre uh, uh, juhosudanskú vládu. Uh, má mnohé iné problémy Momentálne pracujeme s, som, s administratívou Somalskej republiky. Máme veľa projektov, ktoré tam prebiehajú a aj komisár sa o to zaujíma. Ale naše stanovisko k integrite štátu Somálska podľa mňa nebudeme revidovať v blízkej budúcnosti. Ak Európska únia zmení svoje stanovisko, tak sa na to znovu pozrieme, ale zatiaľ nie sú uh, nejaké signály, ktoré by tam smerovali. Ďakujem, pán Westcott. Uviedol som túto tému a bude pokračovať pán podpredseda. Myslím, že teraz prišli poslanci hlasovať, takže budem stručný. Čo pán Westcott urobil, e, bolo, že nás podrobne informoval o práci, o jeden z, jednom z najdôležitejších vzťahov, ktorý EÚ má, hlavne pokiaľ ide o krajiny AKT. A oba prípady znamenajú, že je tu veľké bohatstvo v oblasti ropy, e, plynu, minerálov a teda možnosti hospodárskeho rozvoja a partnerstvo, ktoré máme s, so Sudánom a aj v prípade Konga sú kľúčové pre našu nezávislosť a hospodársky blahobyt. Európska únia a tieto krajiny e, sú dôležitými partnermi. Je to pre nás príležitosť, aby sme pretavili do praxe to, o čom sme hovorili, tento parlament, tento výbor, táto Európska únia. E, podporujú budovanie štátov, budovanie národov a dobrého partnerstva v oblasti rozvoja a zahraničných vzťahov. Toto je pre nás šanca ukázať svetu, čoho sme schopní v tomto zmysle. Takže e, bola to veľmi zaujímavá téma. A ja budem odchádzať z tohto stretnutia kladúci otázku, ako zatkneme Bašira a potom vytvoríme platformu s baronesou Ashton e, v tejto oblasti. Ak obe veci majú e, fungovať, ak má byť nezávislosť vyhlásená 9. júla, tak toto by bolo diplomatické fopa. Musíme mať nejakú metódu tieto veci oddeliť. Keď budeme mať e, spoločnú fotografiu, Eh, vysokej predstaviteľky s niekým, kto bol obvinený Medzinárodným trestným tribunálom. To by bolo veľmi zlé. Takže ako toto vyriešime? Eh, Nikolás. Grazie. Grazie. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým a aj pánu Westkotovi o niekoľko minút budeme hlasovať o témach, ktoré máme na programe. Ďakujem. Bene, cari colleghi, possiamo eh, dare eh, inizio. Kolegyne, kolegovia, teda prejdeme k hlasovaniu. Chcel by som vás požiadať, aby ste svoje hlasovacie karty vložili do hlasovania, tak zistíte, či ju máte so sebou a či vám funguje zariadenie. Takže ešte predtým, než začneme, chcel by som zablahoželať kolegyni Hautala, ktorá bola vymenovaná za ministerku pre rozvoj vo Fínsku. Skutočne si zaslúžite potlesk. No, je to posledná príležitosť, keď sa zúčastňujete hlasovania na výbore, a myslím, že v mene všetkých vám môžem poďakovať za skutočne vynikajúcu spoluprácu. Vy ste ako predsedkynia po výboru pre ľudské práva vykonala obrovský kus práce. Ďakujeme vám za vašu prácu a sme radi, že ste medzi nami boli. Dobre, takže začneme hlasovať. Najskôr o stanovisku pána Tökeša na ceste dôraznejšej Európskej reakcie na katastrofy úlo, úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. O slovo žiadala pani Brantner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela požiadať o hlasovanie po častiach v pozmeňujúcom návrhu 7, pretože prvá časť škrtá niektoré slova, ako napríklad nástroj stability, a druhá časť sa týka misie SDP a myslím, že bolo dobré, keby to bolo oddelené. Nemohla som to predložiť, pretože to je v jednom odseku. Pretože prvá časť, ja by som chcel povedať, že reakcia na, na katastrofy nie je e, v zmluve o nástroje stability, ale na uvačenie tohto procesu myslím, že e, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach e, dáva nám šancu No, toto vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nemal by som nič proti tomu. tak budeme mať hlasovanie po častiach pre pozmaňovací návrh 7. Začneme teda s hlasovaním. Zmena číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? odmietnutá. Kto je za? Trojka. Proti. Zdržali sa? zamietnutá Štvorka. Za. A chcete trojku skontrolovať? Dobre. Tak otváram elektronické hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 3. Hlasovanie je otvorené. Teraz je uzavreté hlasovanie. Máme 30 k 21. Ja som tiež proti. Zabudol som na to, čiže je to zamietnuté. Štvorka za, proti. Zdržali sa zamietnuté peťka. Za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Šestka bola stiahnutá. Teraz máme sedmičku v troch častiach. Prepačte, v dvoch častiach. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Osmička. A nie, prepačte, pán predseda sa opravuje. Vypadáva, avšak predsa hlasuje sa osmička za. Zdržali sa zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa, schválené 11 za, proti, zdržali sa, prijaté 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa, schválené 14 za, proti, Zdržali sa? A to mi nie je jasné. Zdá sa, že to bude zamietnuté, ale prosím o elektronické hlasovanie. Otvoren, eh, hlasovanie je otvorené. A chýbajú mi ešte dva hlasy. Teraz je hlasovanie uzavreté. 33 k 23 zamietnuté 15 za, proti zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, prijaté 17 za, proti, zdržali sa, prijaté jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Budeme hlasovať elektronicky o celom návrhu stanoviska. Zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. Väčšinou je stanovisko prijaté. Spolu so mnou je to 53 hlasov. Dva boli proti, nula osôb sa zdržalo. Blahoželám pánu Tekešovi. Nasleduje finančné pravidlá platné pre ročný rozpočet únie. kňa pani Brandner budeme hlasovať o pozmaňovacom návrhu 14 a nie ten bol stiahnutý o 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, dvojka, šest, dvojka stiahnutá 16. Chcete to skontrolovať, 15, hovorí pán predseda. 16, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa, prijaté, 18 pro, proti, zdržali sa, prijaté, 18 za, proti, zdržali sa, prijatí, 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa, prijatý, trojka za, proti, zdržali sa, prijatý, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa, prijatý 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za,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 zdržali sa, zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 34. Je tu ústny pozmaňovací návrh správodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Je teda 34 schválená, osmička za, proti, zdržali sa, prijaté, 36 za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. 37 za. Chcete kontrolu? V 36. Budeme hlasovať elektronicky. Pozmeňovací návrh 36. Videl som nejaký zmetený pohľad. Viem, že strácame trošku čas, ale niekedy je to nevyhnutné. Zahujem hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 a ja hlasujem proti, čiže rovnako 27 k 27. Prepačte chvíľku, konzultujem so sekretariátom. Ora mi confermano che il voto bolo mi potvrdené, že hlas predsedu platí, takže pozmeňovací návrh je zamietnutý. Keďže bol rovnaký pomer hlasov 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 a 39, to sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Kontrolujeme elektronicky 38 a 39. Zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 za, 24 proti je prijatý. 12, kto je za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. 12, kontrolujeme elektronicky, zahajujem hlasovanie. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie. Teraz je to jasné. 48 k 7. Vy ste nehlasovali všetci dobre. 13 za, proti, zdržali sa. Zamietnutá jednotka za, proti, prijaté. Nasleduje elektronické hlasovanie. O stanovisku zahajujem hlasovanie. Aperta la votazione. Mancano parecchi colleghi. Ešte nám chýba veľa hlasov. Máte síce kartičku v prístroji hlasovacom, ale ešte ste nehlasovali. Hlasovanie je zahájené. Ah, va bene, va bene. Allora risettiamo la macchina. Dobre teda, tak ešte raz, reset, e, ešte raz hlasujeme. Hlasujeme ešte raz v konečnom hlasovaní o stanovisku roku vyskytla sa elektronická chyba. Tentokrát to ide dobre. Máme len dva chýbajúce hlasy. Uzavrieme teda hlasovanie. 50 s mojim hlasom k jednému. 5 hlasov sa zdržalo. Stanovisko je teda jasne prijaté. A ja blahoželám spravodajkyni. Nech sa páči, pani Lozin. Pred nasledujúcim hlasovaním by som sa rada vehementne vyjadrila proti nedemokratické pravidlo v súvislosti s rezolúciou e, parlamentnej kontroly SZBP a SBOP. Z tohto dôvodu Budeme hlasovať o všetkých paragrafoch. Myslím si, že môžem predložiť celý zoznam nedemokratických postupov, avšak toho sa vzdám na tomto mieste sami. Viete, o čo ide avšak. Trvám na tom, aby môj protest proti týmto postupom bol e, zapísaný do protokolu rokovania tohto výboru. Ďakujem. Onorevole Casini, prego. Pán kolega Kazini, máte slovo. Grazie, anch'io per palesare una perplessità. Ďakujem. Tiež som chcel upozorniť na jednu vec ako predseda výboru pre ústavné záležitosti, uznesenie, ktoré sa týka medziparlamentných vzťahov kde výbor AFKO má taktiež svoje kompetencie, by asi bolo vhodnejšie, keby sme túto otázku riešili spoločne a tiež mi bolo povedané, že na to, aby sme mohli predložiť takéto uznesenie Polskému parlamentu, Možno by bolo vhodnejšie, keby sme to nejako inak urobili, ale možno nie je teraz práve vhodné to predložiť Polskému parlamentu. Uvidíme. Eh, Brock. Pán Brok. Ich möchte Chcel by som v zásade dať zapravdu pánu Kazinimu, že e, parlamentné vzťahy je potrebné prerokovať aj v AFKu, pretože ide o problematiku SZBP a SBOP, pretože to je kompetencia tohto výboru a práve preto si k tomuto uzneseniu musí výbor urobiť stanovisko a myslím, že je tam paradox a že aj túto tému sme už prerokovali v tomto výbore. Ďakujem, pán Brok. Pán Van Orden. Much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Som prekvapený, že je tam rýchly postup, akým sa toto dostalo do výboru a um, Dúfam, že to isté sa stane aj v prípade ostatných poslancov, ktorí budú chcieť urýchliť uh, uh, schvalovanie ich materiálov sú tam body, ktoré proste nie sú správne, napríklad e, úloha parlamentu v skúmaní CFSP, CSDP. Keď sa pozriete na zmluvy, tak tam nájdete úlohu parlamentu, ktorý musí byť konzultovaný a informovaný a môže klas otázky. To je rozsah e, úlohy parlamentu, pokiaľ ide o CFSP a CSDP. Nemáme úlohu skúmania Mnohí sa snažia urobiť proste krok alebo skok vpred ohľadom výsa tohto výboru, parlamentu alebo niektorého člena výboru. Podľa mňa by sme sa mali riadiť tým, čo je v zmluvách. Pán Daf. Pán predseda, ja si cením to, že tento proces je trochu iný ako ten, na ktorý sme zvyknutí, ale rokovania medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami prebiehajú a je dôležité, že my ako výbor a ako plenárka musíme reagovať na nedávne udalosti a musíme sa pripraviť v parlamente na poľské predsedníctvo a pokus naplniť povinnosti zmluvy, aby sa zlepšila medziparlamentná spolupráca a ak by som mohol reagovať na to, čo povedal pán Van Orden, že parlament má široké rozpočtové právomoci e, v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a bezpečnostnej obranej politiky a misií. A to by sme nemali zanedbávať. Dnes ráno bola o tom diskusia, nadobudli sme dojem, že návrh získal široký konsenzus v tomto výbore. Samozrejme, tí, ktorí nesúhlasia, môžu vyjadriť eh, svoju opozíciu teraz. Dobre teda. Vaše stanoviská a názory sú rozumné a priateľné, zohľadňujú rôzne aspekty bežnej praxe. Avšak boli sme obmedzení krátkou lehotou. Ide o rozvoj činnosti poľského predsedníctva a program aktivít, o ktorom sa má hlasovať na júnovej plenárke v Štrásburgu a preto došlo k zrýchleniu celého postupu. Prepašte, na júlovej plenárke samozrejme a preto sa jednotlivé postupy zrýchlili. Uh, boli prednesené v najkračšej možnej lehote, avšak ja súhlasím s kolegami, že to nie je bežná prax a že bude veľmi vhodné ju neopakovať, ak nedôjde k takýmto okolnostiam, naliehavým okolnostiam. Ak bude možné, aby sme v bežnom čase predkladali pozmaňovacie návrhy a následne ich prejednávali aby, aby sme mohli zohľadniť všetky úvahy a názory k jednotlivým súčastiam textu. Je pravdou, že tento postup je zrýchlený, ale len z uvedeného dôvodu, a to aby sme poskytli určité vodítko nasledujúcemu polskému predsedníctvu. A teraz môžeme hlasovať, ak súhlasíte Rád by som hlasoval o všetkých týchto jednotlivých odstavcoch s ústnym pozmeňovacím návrhom 1. Máte niekto výhradu proti tomuto zjednodušenému hlasovaniu? Budeme hlasovať blok o všetkých pozmeňovacích návrhoch. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Nasleduje elektronické hlasovanie o celom návrhu uznesenia. Zahajujem hlasovanie. Ancora qualche collega ha inserito la scheda, ma... Ešte niekoľko kolegov nehlasovalo. Uzatváram hlasovanie. 45 a spolu s môjim hlasom za, traja hla- proti, traja sa zdržali a blahoželám spravodajcovi. Toto uznesenie je schválené. Ďakujem vám za spoluprácu a zídeme sa opäť